Buongiorno a tutti. Dobrý deň všetkým. Začneme s týmto zasadnutí výboru pre ženské práva. Dnes na, som nahradila predsedničku ako aj podpredsedu eh, tohto výboru. Začneme prijatím programu. Ak tu nie sú žiadne námietky, tak by sme mohli ho považovať za schválený bod 1. Zajtra budeme mať eh, po bode 14 na našom programu zasadnutí eh, pozmeňujúce návrhy a hlasovanie o nich ohľadom odporúčení komisie ohľadom vytvorenia mechanizmu Európskej únie pre demokraciu, právny štát a základné práva. Teraz prejdeme k bodu 2. Tu máme schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia 17. a 18. februára posledného zasadnutia. Ak tu nie sú žiadne námietky voči tejto zápisnici, tým pádom ju považujem za schválenú. Prejdeme k bodu 3. Je možné zaslať eh, návrhy pre nové pilotné projekty alebo prípravné akcie alebo predlžiť e, existujúce aktivity na rozpočet roku 2017. Deadline na tieto pozmeňujúce navrhy je 29. apríla o 12. hodine. Pokiaľ ide o predloženie podmedzujúcich návrhov, tak môžete e, využiť cestu e-committee. Teraz prejdeme k bodu 4 programu zasadnutia. Bod 4 e, spojíme s bodom 5, lebo ide o dve správy, ktoré sú spojené. Jedno je implementácia, druhá je správa o boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami v rámci vonkajších vzťahov Európskej únie. spravodaj Kyňou je kolegyňa Katrin Berder a tým pádom jej odovzdávam slovo. Nech sa páči. Uh, veľmi pekne, pani predsedajúca. My budeme najprv hovoriť o um, stanovisku o boji proti um, obchodovaniu s ľuďmi v rámci vonkajších vzťahov Európskej únie. Obchodovanie s ľudskými bytostiami je skutočne zavrhnutia hodný zločin. Je to zločin, ktorý sa deje na globálnej úrovni, ale aj v Európe. A je to vec, ktorá sa dotýka každého v Európe, deje sa všade v Európe a nikto v Európe nie je ďaleko od príkladu nejakých ľudí, ktorými, ktorých, e, s ktorými niekto obchodoval alebo e, ktorých niekto donútil niekam prísť alebo od odísť. A e, preto je pre mňa veľmi dôležité túto vec riešiť. Je to záležitosť, e, o ktorej vedem už e, kampaň dlhé roky. Snažím sa zvyšovať povedomie a bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Ja dúfam, že naša práca, ktorú tu vykonávame, tak bude mať nejaký význam. A rada by som poďakovala v tomto sekretária tohto výboru politickým poradcom, mojim politickým poradcom, ale aj e, poslankyňam a poslancom a ich pracovníkom, ktorí mi pomáhali. Mali sme skutočne Eh, veľmi dobrý pocit do spolupráce so spoluspravodajcami, pani Lochbiller, eh, pani Valero a, to, to boli ľudia z Libe eh, a v rámci pravidla 54 toto ehm, je troška komplikované, keďže sú do toho zapojené tri výbory, ale pani Lochbiller sa zameriavala vo svojich snahách na výbore DROJ, Droid, droa e, na e, tú svoju časť, e, teda to, čo spadá do pôsobnosti tohto výboru. A všetky pozmeňovacie návrhy z výboru droa zasielala mňa aj pani Valerová. Snažili sme sa rozdeliť pôsobnosť medzi FAM, LIBE a droa a spracúvali sme teda spoločne všetky pozmeňovacie návrhy a podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby sme stanovisko ktoré sa týka obchodovania alebo riešenia e, alebo boja proti obchodovaniu s ľuďmi, aby sme ho doplnili o e, rodový rozmer a to veľmi dominantný rodový rozmer. Pôvodné stanovisko bolo veľmi stručné vzhľadom k obmedzeniam rozsahovým, ale ja som sa snažila tam riešiť napriek tomu e, určité otázky, ktoré sú pre nás dôležité. Chcela som začleniť tento boj do širšieho kontextu a tiež som chcela zdôrazniť, že Eh, e- ekonomické sociálne nerovnosti eh, vedú k, týmto, eh, k tejto kriminalite a priamo ju podporujú. A ja by som v tom texte tiež chcel apelovať na komisiu, aby príslušné DG, teda DG Rozvoj a služba pre vonkajšiu činnosť podporovali aktivity na špecializáciu útvarov v oblasti rodovej rovnosti a, chcel, a nechcela som teda rozlišovať medzi obeťami tohto, týchto zločinov, e, medzi ľuďmi, ktorí e, sa vracajú do krajín alebo ktorí sú v návratovom procese, pretože toto sú ľudia, ktorí sa možno dostali do Európskej únie nedobrovoľne a mali by sme im práve pomôcť e, v tom procese. Tiež som apelovala na e, lepšie, lepší výcvik e, pracovníkov pohraničných zložiek, aby vedeli lepšie zohľadniť potreby osôb, ktoré boli vystavené obchodovaniu, osobitne tých, ktoré vlastne boli zavlečené pre sexuálny obchod, alebo teda pre sexuálne zneužívanie. A tiež by som e, chcela spomenúť SDG 5.2, kde sa snažíme eliminovať akékoľvek e, násilie proti ženám v súkromnej a verejnej sfére a zároveň by sme mali bojovať proti sexuálnej inej, sexuálnemu a inému zneužívaniu. Mnoho z tých pozmeňovacích návrhov e, doplnilo to pôvodné stanovisko veľmi pozitívnym spôsobom a niekoľko E, tých pozmeňovacích návrhov sa zameriava ani nie tak na tú rodovú stránku, ani nie na e, ten medzinárodný rozmer e, prevádzať alebo teda obchodovania s ľuďmi. A preto by som chcela, aby sme sa skôr zameriavali na tú hlavnú vec, tak ako hovorí naša spravodajkynia. A pani Lochbiller sa snažila pristupovať k tejto práci veľmi, veľmi precízne, a to, to isté by som chcel robiť aj ja, teda chcem, aby sme sa zamerávali na podstatu eh, a to a eh, zvýrazniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi s tými osobitostiami, ktoré sa týkajú tých rodových rozdielov v činnostiach našej zahraničnej služby Európskej únie. A ďalej by som prešla k implementačnej správe, ktorá teda ide o implementáciu príslušnej smernice, kde znova by som chcela poďakovať sekretariátu a takisto spolupracovníkom poslankyň a poslancov, ktorí nám v tomto pomohli. E, k tejto správe bolo 241 pozmeňovacích návrhov takmer zo všetkých politických skupín a s pomocou tieňových spravodajcov a sekretariátu sme e, navrhli 18 kompromisných návrhov, ktoré sú celkom akceptované všetkými politickými skupinami e, teda sú tam zhrnuté určité kľúčové politické témy. A tak by som chcela tiež poďakovať za to, že všetci pristupovali k tejto práci veľmi e, konštruktívne. My sami sme predložili niekoľko pozmeňovacích návrhov e, s kolegami z ALDE, e, z medziskupiny pre LGBT, kde sa spresňujú určité štatistické údaje a doplňajú určité informácie, ktoré sa nemohli do pôvodnej správy dostať kvôli tomu pôvodnému dĺžkovému obmedzeniu. A vzhľadom, vzhľadom k tomu, že podľa pravidla 54 máme spoločnú zodpovednosť za túto správu s výborom LIBE a pani Bjork je spravodajkňou tam vo výbore LIBE, e, tak znova nemôžem akceptovať e, tie pozmeňovacie návrhy, ktoré spadajú do jej pôsobnosti a je treba takto e, k tomu pristupovať aj vo hlasovacom zozname. To neznamená, že by som nepodporovala myšlienku týchto pozmeňovacích návrhov, ale myslím si, že to nie je vlastne, nespadá to do našej pôsobnosti. Libe hlasovalo pred dvomi týždňami o svojom stanovisku, tá správa, alebo teda o správe, tá správa je, je dobrá a e, mohli by sme do našich kompromisov zapracovať výsledky e, tohto hlasovania, teda tú, to finálne znenie e, tej správy v Libe. Ide napríklad o otázku prostitúcie. Keď sme sa za, začali o tom rozprávať, tak sme sa snažili jasne povedať, že ide o záležitosť, ktorá sa e, zamieňa a e, zmiešava s otázkou e, obchodovania s ľuďmi a m, mm, možno to znenie, ktoré navrhujem, je troška, e, troška zložité, ale snažím sa, aby e, sa nezužovala otázka obchodovania s ľuďmi len na otázku prostitúcie alebo nútené prostitúcie. A ďalej by som e, chcela tiež poďakovať kolegyňam a kolegom za vynikajúcu spoluprácu a pozmeňovacie návrhy, ktoré zlepšili tento text a teším sa na úspešné, dúfam úspešné hlasovanie zajtra po obede. Perfetto, adesso... V poriadku, chcem poďakovať kolegovi za túto prezentáciu. Teraz by som otvorila diskusiu. Odozerám slovo pani kolegyni Petir. Hvala vam eh, lijepo, gospođo eh, predsjednice. Zahvaljujem izvjestiteljici. Ďakujem. Chcem poďakovať eh, našej kolegyni, spravodajkyni za jej veľmi dôležitú prácu a chcela by som pritiahnuť vašu pozornosť pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli predložené mojimi kolegami a ktoré sa týkajú tohto, tejto citlivej otázky. Tieto pozmeňujúce návrhy sú veľmi dôležité, pretože všetci odsudzujú obchodovanie s ľudskými bytostiami, takže ja si myslím, že inak ani nemôžeme spraviť. Európsky parlament e, už odsudil tieto praktiky, ktoré ohrozujú dôstojnosť žien a všetky tieto reprodukčné praktiky naozaj sú častokrát používané ako obyčajný tovar, ako keby ste boli v obyčajnom obchode. Európsky parlament sa domnieva tiež, že tieto praktiky v rámci reprodukcie, ktoré sa týkajú tá, alebo ktoré pokrývajú tiež aj zneužívanie ľudského tela, by mali byť vylúčené z nástrojov, ktoré sa týkajú ochrany ľudských eh, práv. Eh, keď sa pozrieme na dohovor o ľudských práv a právach detí, pozrite sa eh, na ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že členské štáty musia prijať také kroky, aby zabránili únosom detí a takisto aj využívanie na obchodné a komerčné účely. A to je práve tá oblasť, ktorá zakrýva aj na tieto praktiky preto si myslím, že výbor pre ženské práva a takisto aj pre sociálne otázky eh, sa vyjadril v tomto duchu od eh, súdil takéto praktiky. Rada Európy takisto je na tej istej úrovni. Domnieva sa, že tieto praktiky by mali byť zakázané. Mnohé politické skupiny súhlasia v rámci Európskeho parlamentu s týmto názorom, takisto aj rôzne eh, združenia ochrany ľudských práv. Tiež chcem priťahnuť vašu pozornosť k tomu, že cestovný ruch za týmto účelom Drevarsa teda eh, v Indii už eh, nabral na veľkosti a mnoho detí, ktoré sa narodili e, v tomto konteste za posledné dva roky, neustále stúpa. A na týchto príkladoch vidíme, že to, čo Nasledovalo po legalizácii, bolo okamžite komerčné využitie takýchto praktík, takže chcem vás vyzvať, aby ste pri všetky tieto pozmejúce návrhy, k ktorých účelom je to, aby sme odsudili tieto praktiky, tak ako sme už hovorili, je to súčasťou obchodovania s ľuďmi. Ďakujem pekne, kolegyne Petir, a teraz odozávam slovo kolegyni Hanebo. Thank you. Um, and... Ďakujem veľmi pekne mnohokrát. Ďakujem spravodajkým za tieto dve správy do ktorých vyšlo veľa práce, veľa energie. Tiež ďakujem za tie kompromisné návrhy, ktoré všeobecne sú akceptovateľné pre všetky politické skupiny. A ja si myslím, že to je naozaj vzhľadom k tej komplikovanej téme veľmi dobrý výsledok, takže ja dúfam, že tie kompromisné návrhy aj celú správu podporíme. Ja som chcel len upozorniť na celú otázku znižovania dopytu a, a redukcie prostitúcie. a súhlasím s E, predrečničko, že by sme nemali e, zamieňať obchodovanie s ľuďmi a prostitúciu. To sú odlišné veci, ale zároveň je faktom, že drvivá väčšina, takmer všetky osoby, nie všetky, ale takmer všetky osoby, teda ženy a devčatá, ktoré sú e, obeťami obchodovania s ľuďmi, tak vlastne sa to deje kvôli prostitúcii. Samozrejme sú aj iné formy obchodovania a tie sú rovnako dôležité. A tieto obe správy sa, ich, sa, sa nimi všetkými zaoberajú, ale podľa mňa prostitúcia je veľmi, veľmi dôležitá časť e, toho, o čom hovoríme a no, ja by som chcela osobitne vyzdvihnúť pozmeňovací návrh 13, ktorý je na strane 14 pozmeňovacích návrhov kde sa hovorí o znižovaní dopytu a ja myslím, že každý v tomto výbore je toho názoru, že by sme mali že by sme mali redukovať dopyt po takýchto sexuálnych službách. A tento osobitný návrh, alebo tento pozmeňovací návrh skúma možné prepojenie medzi sexuálnymi službami a obchodovaním s ľuďmi a tento pozmeňovací návrh tiež vychádza z toho, že možno znížiť dopyt e, presunutím bremena trestnosti v legislatíve na tých, ktorí si zadovažujú takéto sexuálne služby u e, obetí e, obchodovania s ľuďmi. A tí člen, tie členky a tí členovia tohto výboru, ktorí sú tu už nejaký čas, tak eh, si pamätajú za predchádzajúce volebné obdobie, že sme schválovali správu, ktorá presne toto isté povedala, kde sa hovorilo to isté, že teda by sme mali kriminalizovať eh, tých, ktorí si kupujú, teda zadovažovateľov tých sociálnych služieb, eh, teda, pardon, sexuálnych služieb a nie ich poskytovateľky. Takže mm, znova by sme to mali zopakovať. Ono je to vlastne aj v samotnej smernici. Táto smernica, pardon, tá druhá správa, tá je o implementácii smernice a e, ide o to, že e, um, znižovanie dopytu teda v smernici figure, takže ide len o to, ako túto myšlienku presadiť v praxi a ja som vďačná všetkým, ktorí sa do toho zapojili, mojim tieňovým spoluspravodajkňam a dúfam, že táto správa prejde hlasovaním. Pekne kolegyni a teraz odozdávam slovo kolegyni Bjork. Tack så mycket. Och eh, först av allt så skulle jag vilja börja med att tacka vår rapportör eh, Katrin Beder och kollegorna. Ďakujem pekne, chcela by som sa poďakovať Katrin Beder, spravodajkyni a takisto všetkým ostatným kolegom, ktorí boli ako tieňoví spravodajcovia. Ja som tiež bola v tejto funkcii, som sa podielala na tejto správe a takisto som spracovávala stanovisko za výbor LIBE A ja môžem povedať, že som veľmi spokojná, pokiaľ ide o kvalitu a úroveň tohto stanoviska z pohľadu výboru LIBE, pretože sa sústreduje na tie konkrétne aspekty, ktoré spadajú do pôsobnosti výboru LIBE a tam ide predovšetkým o práva žien a o tú rodovo špecifickú perspektívu, ktorú musíme mať na pamäti. A takisto v stanovisku výboru LIBE sme konštatovali, že zajtra prebehne hlasovanie v tejto veci. E, okrem toho ešte chcem povedať, že tak výbor LIBE, ako aj výbor FEM predložili dve správy, ktoré odrážajú veľkú angažovanosť a kde sa snažíme aj z právneho hľadiska zabezpečiť zrovnoprávnenie žien a obchodovanie s ľuďmi je trestnou činnosťou, ktorou trpia do veľkej miery aj ženy v rámci výboru LIBE sme kladli väčší dôraz aj na práva detí a na to, ako figurujú jednotlivé úrady Európskej únie v rámci tohto procesu a ktoré by mali svoju činnosť posilniť v tejto veci Eurojust, Europol a tak ďalej. Ale samozrejme sme ďalej konštatovali, že to súvisí aj s možnosťami prístupu k právnej pomoci. A myslím, že to by sme mali zohľadniť aj tu na výbor FM Ide o to, aby obete obchodovania s ľuďmi neboli trestané, neboli trestne stíhané. Aby sme teda jasne to pomenovali, že tí, ktorí sú zodpovední za to obchodovanie, tí majú znášať vinu. Samozrejme ide aj o to, že v krajinách, v ktorých dochádza k vykoristovaniu týchto ľudí, jednotlivcov, že aj v tých krajinách sa musí diať to trestné stíhanie. A jedna vec je dôležitá a toho presne sa dotkla aj pani Hannibal, ide o boj proti tomu dopytu. Troška tu možno vzniká dojem, že to má budiť, alebo má to navodiť nejaký pocit, že nejde o prostitúciu, ale treba riešiť aj túto otázku, hlavne pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, pretože tam presne táto téma patrí. Tam sa hovorí o tom, že ženy by mali ešte uvažovať a tak ďalej a mal by sa to zohľadniť. To je podobné, ako keď, diskutu, keď prebieha diskusia o znásilnení, kde nie je celkom jasná tá demarkačná línia medzi obeťou, medzi páchateľom, povedzme. Čiže samozrejme, aj toto sú otázky, ktoré súvisia so ženami, keď ide o nakupovanie sexuálnych služieb. A samozrejme, ako som už povedal, aj tu by sme mali vypichnúť ten rodovo špecifický aspekt a mali, sme, mali by sme bojovať proti takémuto typu sexuálneho vykoristovania. Je tu jeden argument, ktorý vyplýva zo stanoviska tak tohto výboru, ako aj zo stanoviska výboru LIBE. A síce, keď niekto vedome nakupuje služby alebo využíva služby od ľudí, ktorí si stali obeťami obchodovania s ľuďmi, tak takáto osoba by mala byť potrestaná. Samozrejme, tu je jasné, že došlo k spáchaniu trestného činu a možno by to bolo treba vo formulácii kombinovať aj s nejakými inými skutkovými podstatami, ale každopádne, keď niekto by vedomý tejto skutočnosti, alebo plne si vedomý takéto skutočnosti, kúpuje alebo využíva službu takéto povahy od človeka, ktorý sa stal obeťou, takéhoto obchodovania, tak sa dopustí trestného činu. Ja verím, že podporíte e, ten postup, respektíve to stanovisko zo strany výboru LIBE, lebo to bude smerovať k posilneniu celkového stanoviska teraz. Doktor Gareto Pán z ESVČ, nech sa páči. Excuse me, thank you very much, Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, že ste ma dnes pozvali, aby som sa vyjadril tomuto veľmi dôležitému stanovisku výboru. ESVČ e, víta záujem prejavený týmto výborom o túto tému. E, naďalej aj v rámci nášho dialogu o ľudských právach s tretími krajinami riešime aj otázku obchodovania s ľuďmi ako vec, ktorá sa týka ľudských práv a takisto rodových vecí. E, obchodovanie s ľuďmi je riešené aj na úrovni viacerých ďalších politík a politických dialogov s tretími krajinami stále a neustále nabádame tretie krajiny, aby riešili problematiku obchodovania s ľuďmi ako vec, ktorá sa týka ľudských práv, aby vychádzali z prístupu, ktorý vychádza z ľudských práv, keď toto riešia, aby zabezpečili adekvátnu ochranu pre obete. E, niekoľko, nejaký istý najnovší vývoj z pohľadu toho vonkajšieho rozmeru. V roku 2015 akčný plán pre ľudské práva a demokraciu na úrovni EÚ prioritizoval e, túto tematiku a došlo k zaintegrovaniu týchto otázok ochrany takýchto, takýchto obetí a do, do, do tých hlavných politík, hlavne pokiaľ ide o dialog o týchto politikách s tretimi krajinami a aby sme zabezpečili podporu a ratifikáciu tých kľúčových eh, dohovorov, medzinárodných dohovorov v oblasti obchodovania s ľuďmi. Takisto to bolo prioritizované aj z pohľadu aktivít EÚ na poli rodovej rovnosti a takisto sa to dostalo do stratégie na obdobie 2016-2020, ktorá si stanovuje boj proti obchodovaniu s ženami a dievčatami ako jednu z priorit. V novembri na samite v Lavaleta politickí lídry potvrdili túto snahu poskytnúť viac, väčšiu mieru pomoci eh, postihnutým obetiam s osobitným dôrazom na ženy a deti, takže naďalej to prioritizujeme aj v rámci otázok migrácie a bude tomu aj naďalej, keď budeme prechádzať k tej novej stratégii o obchodovaní s ľuďmi a budeme úzko spolupracovať s kolegami z DG Home, ktorí majú na starosti otázky boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ďakujem. Ďakujem, doktor Brian. A teraz uzavrie pani spravodajkyňa. Nech sa páči, pani Bieda. Thank you very much, uh, everyone for their comments. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pripomienky. Uh, jedna, dva veci z toho vyplývajú. Vyplýva z toho pár, pár vecí, teda uh, náhradné rodičovstvo je veľmi záľudná otázka. Ináč to funguje v jednotlivých krajinách. Niektoré to povolujú, niektoré nie. Niekde je to platená služba, v niektorých krajinách nie sú rozdielne pravidlá, e, ktoré sa týkajú napríklad donosenia dieťaťa alebo náhradného materstva alebo darcovstva, vajíčka. Je to veľmi ťažké nejakým spôsobom izolovať. Tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli zaslané, tie neboli súčasťou kompromisu a bude sa o nich hlasovať oddelenie. Ale pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, tak perse to náhradné rodičovstvo nie je vec, ktorá by sa týkala, alebo ktorá by spadala do oblasti obchodovania s ľuďmi, čo sa deje e, deťom. A, a pokiaľ ide o tú donúcujúcu, donúcujúcu povahu takéhoto niečo, alebo teda, to, to, to sa dá vlastne prirovnať k znásilneniu alebo k vynútenému náhradnému materstvu, tak to sú rozdielne veci, takže preto budú tieto pozmeňujúce návrhy hlasované samostatne zajtra. Pokiaľ ide o znižovanie dopytu, áno, súhlasím. Akékoľvek obchodovanie existuje len z dôvodu dopytu. Ako vieme, drvivá väčšina obetí obchodovania sú ženy, ktoré sú potom predávané do sexuálneho priemyslu. A ako budeme riešiť zníženie tohto dobytu, to, dopytu, to je veľmi dôležité z pohľadu e, diskusie. Pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú len prostitúcie, idú troška iným smerom Niektoré sa dostali do tých kompromisov, niektoré nie. Všetky tie, ktoré nie, tak o nich sa bude hlasovať samostatne. Ďakujem službe pre vonkajšiu činnosť za ich vyjadrenia a za tú pripomienku, že to je vec, ktorá je stredobodom snaženia vašej služby, ale ja by som sa vrátila opäť k e, otázke tých donútených obetí, tých, ktorí sú vracaní, tých, ktorí zažili nejakú traumu, bez ohľadu na to, ako to obchodovanie s nimi prebehlo. Niekedy e, ľudia opúšťajú svoje domovy a domnievajú sa, že ich čaká dobrá budúcnosť a že nakoniec sa zjednotia s rodinami, ale keď sa vracajú po takéto traume, tak potrebujú osobitné zaobchádzanie, nielen, že musia spracovať ten fakt, že sa stali obeťami obchodovania, ale takisto z dôvodu ich zvykov, tradície e, nejakým spôsobom sú stigmatizovaní z dôvodu tej činnosti, do ktorej boli donútení. Takže ďakujem pekne všetkým. Ďakujem. Grazie, ono. Ďakujem pekne, pani Berter. Ako som už e, spomenula, ako už povedala kolegyňa, e, spravodajkyňa za tieto, týchto dvoch správ, tak budeme o tom hlasovať zajtra. Teraz prejdeme k bodu 6. Ide o správu prípravy revidovania viacročného finančného rámca 2016-2020 po eh, voľbách eh, na základe návrhu Európskeho parlamentu po návrhu eh, Európskej komisie spravodajkyňou je Claire Moody. Nevidím ju tu medzi nami. A teda tým pádom nebudeme môcť diskutovať o tejto správe, nakoľko nám spravodajkyňa teraz chýba. Chcem vám pripomenúť, že deadline pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týka tejto správy je 25. apríla o 17. hodine po obede a že budeme hlasovať o tejto správe na zasadnutí 24. maja. Tým pádom môžeme uzavrie toto dnešné zasadnutie a stretíme sa opätovne zajtra ráno o 10. potom, ako zasadneme len ako koordinátori, aby sme sa dohodli na hlasovaní. Veľmi pekne ďakujem za vašu účasť.